Správa Gardiny, pokiaľ ide o uzavretie dodat- dodatku z Dauhy ku kyotskému protokolu. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Ho capito, un attimo. Pochopil som chvíľočku. Netreba zdvíhať hlas. Il testo è approvato. Text bol schválený. Text bol schválený. Nech sa páči. Mám dobré uši, ale poprosím vás, eh, ciené poslanky poslanci, aby ste eh, rešpektovali predsedu. Eh, troška treba výchovy. Nebudem dávať priestor osobám, ktoré kričia. Je to naozaj otázka dobrej výchovy. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Thank you, Mr. Cope. Ďakujem, pán spolupredseda. To už je dnes druhýkrát, čo ste ma ignorovali. Keď som e, sa snažil e, vystupovať slušne, postavil som sa a e, žiadal som predpísaným spôsobom o nejaké veci. Aby som chcel upozorniť na kapitolu 6 rokovacieho poriadku, e, návrhy na prerušenie. Prvé, pravidlo 191, e, prerušenie alebo ukončenie zasadnutia. Ja som túto vec dnes ráno e, predniesol, vy ste sa postavili a odišli ste, mm, odišli ste bez toho, aby ste mi odpo- odpovedali na otázku. A ak sa 40 členov tejto snemovne E, teraz rozhodne postaviť, tak máme právo rokovať o tom, či pozastavíme dnešné rokovanie e, vzhľadom k e, veľmi nepríjemnému zaobchádzaniu, ktoré sme zažili pri rokovaniach o TTIP. My kolegov podporujeme, takže poprosím tých 40 členov tejto snemovne, aby sa postavili. Sme oprávnení požiadať o hlasovanie v zmysle pravidla 191 o prerušení tohto rokovania, tohto zasadnutia. Allora, questa mattina la sua richiesta... Dnes ráno tá požiadavka, keď teda bola prezentovaná, a tá bola prezentovaná v, v momente, kedy už bola pozastavená schôdza. Teraz na základe článku 191 40 predstaviteľov parlamentu môže požiadať o prerušenie schôdze. Ja musím teraz dať hlasovať. E, nominálne, nominálne budeme hlasovať o tom, kto chce e, zasadnutie alebo schôdzu prerušiť a kto nie. Kto hlasuje áno, to znamená, že chce prerušiť. Kto povie, hlasuje nie, tak chce pokračovať v schôdzi. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Pôjdeme Ďalej budeme hlasovať. Takže nech sa páči, máte slovo. Na základe článku 152 a takisto 190 v zmysle toho výkladu v rámci opatrení, ktorých sa rozhodne o pozastavení e, toho zasadnutia, je nevyhnutné naznačiť aj, teda, alebo určiť e, termín ďalšieho pokračovania schôdze, v tomto prípade to tak nebolo. Ja preto požadujem, aby e, bola informácia daná pánovi Šulcovi, že máme potrebu vedieť, e, nemáme zatiaľ tlmočenie, môžem to povedať aj po anglicky. Každopádne nebola daná informácia o tom, kedy má pokračovať oficiálne predrušená schôdza. Na základe rokovacieho poriadku, a teraz už dúfam, že funguje aj tlmočenie, je treba dať hodinu, miesto, teda presný čas, miesto a kedy teda bude opätovne započatá tá schôdza. To sa nestalo. Čiže išlo o TTIP a o to predloženie, tej diskusie. Bude to opäť postúpené INTA a budeme musieť túto vec presunúť na júl. Ďakujem pekne a môžem požiadať aj o hlasovanie o tejto veci. Dnes ráno sa nehovorilo o e, aktuálnych informáciách ohľadom toho hlasovania. E, hovorilo sa o tom, že tá diskusia o perspektíve rozpráva bude e, presunutá a ohľadom toho hlasovania už rozhodol samotný predseda. Budeme ďalej hlasovať. E, to je správa Giovanni Holaviu, dohoda medzi EU a Islandom o účasti Islandu v druhom záväznom období Kyotského protokolu. Nech sa páči, pán poslanec. Nebudem vás zdržiavať, nemusíte sa báť. Je to skôr humanitárna záležitosť v tom zmysle, že včera som videl predsedu Šulca, bol dokonale zdravý a dnes ráno, keď tu mala byť dôležitá diskusia v Európskom parlamente, tak tu nebol. Takže by som vás chcel požiadať, aby ste nám potvrdili, že náš pán predseda je zdravý a v poriadku. Non mi sembra una questione che riguardi... Nezdá sa mi, že by to bola otázka, ktorá by sa týkala programu, ktorý máme dnes. A teraz pôjdeme ďalej k tej správe Lavia. Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Hlasovanie je uzavreté. E, správa bola schválená. Pristúpime k hlasovaniu o e, správe SIPEL o pristúpení Chorvátska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach. E, otváram hlasovanie. La votazione è... Koniec hlasovania. Text bol schválený. správa Hujsmenová, pristúpenie Chorvátska k dohovoru o boji proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov Takisto budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Správa bola schválená. Teraz e, správa Landsbergis, stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Odsek 1. E, budeme hlasovať v dvoch častiach. Pôvodný text. to je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Dobre, skontrolujeme. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené pôvodný text odsek 2 na dve časti. Prvá časť, eh, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Odsek 3, pôvodný text, druhé časť, e, dve časti. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie v prvej časti. Koniec hlasovania. E, znenie nebolo schválené. Odsek 3, druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 11 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené odsek 5, pôvodný text, na 4 časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Tretia časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. Odsek 7, pôvodný text, bude sa hlasovať v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Odsek 10, pôvodný text, e, dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Odsek 12, pôvodný text, 4 e, časti. Je tam e, ústny pozmeňujúci návrh. poslankyne Bezerčic. Poslanec, pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. 12 by mala znieť opätovne volá po posilnení schopnosti monitorovať ruskú propagandu, hlavne v ruskom jazyku, tak, aby sme dokázali identifikovať a rýchle a správne zareagovať na šírenie úmyselne zavádzajúcich informácií v jazykoch EÚ a volá po financovaní konkrétnych projektov, ktoré sa zaoberajú práve šírením ruskej propagandy, či už tu alebo v zahraničí. A tu je vložené e, v súlade so štandardami dobrých a osvedčených postupov v rámci žurnalistiky. E, nedáme tam len counterpropaganda, čiže bojovať proti propagande, ale dáme tam aj ruskej propagande. Je niekto, kto podporuje tento ústny pozmeňujúci návrh? Bene, sono più di 40. Dobre, je ich viac ako 40. Dobre, poslanec. Knowing that le Front National e, keďže vieme, že Fond National e, získal 40 miliónovú požičku od ruskej banky, mám pocit, že je to jasný konflikt záujmov a e, nemali by poslanci mať právo hlasovať. Le Pen. Pani Le Pen. Myslím si, že v tejto chvíli využívate svoju pozíciu, aby ste tu zhodili svojich kolegov, čo je absolútne škandalozné, vážený pane, pretože veľmi dobre viete, že Národný front si požičal z Ruskej banky, to sme nikdy pred nikým neskrývali, ale my, na rozdiel od vás, nás nikto kúpiť nemôže. Možno, že nás e, obvinujete z toho, čo sami robíte. Procediamo, procediamo al voto. Budeme hlasovať. E, odsek 12, pôvodný text, e, to znamená bez pozmenujúceho návrhu ústneho. Budeme hlasovať v štyroch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Tretia časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Štvrtá časť. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Text bol schválený. Po 12. E, pozmeňujúci e, návrh 15. Kto je za? E, pardon, 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Skontrolujeme. Hlasujte. Konec hlasovania. Text bol schválený. Odsek 15, pôvodný text, rozdelený na dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Odsek 16, pôvodný text, rozdelený na dve časti, kto je za prvú časť, kto je proti. Zdržal sa niekto. Schválené druhá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Odsek 17, pôvodný text, dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Potom odsek 19, pôvodný text, je tam ústny pozmeňujúci návrh poslankyne Hautala. Pán predsedajúci, my, my by sme chceli navrhnúť jeden stručný odsek po 19. to nasledovne zdôrazňuje v tomto ohľade, že nedávno prijatý zákon o neželaných zahraničných organizáciách, ktoré, ktorý umožňuje orgánom zakazovať pôsobenie zahraničných mimovládnych organizácií, posilne ruské, e, rusk, e, posilne ruský tlak proti občianskej spoločnosti a e, zhoršuje situáciu v Rusku. Gracias. Sono più di 40. Viac ako 40 poslancov, eh, ktorí chcú takéto ústne pozmeňujúci návrh. Pôjdeme k ďalšiemu a teraz budeme menovite hlasovať o pozmeňujúcom návrhu eh, pani Hautala. Čiže chcete druhýkrát vystúpiť k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nech sa páči. Pán predsedajúci, je to ešte znepokojujúcejšie, ak eh, kolegovia z eh, krajnej pravice budú proti tomu. ja navrhujem do odseku 22, teda v odseku 22 určité zmeny eh, a to Európsky parlament apeluje na komisiu, aby navrhla legislatívu, ktorá zabezpečí plnú transparentnosť politického financovania a financovania politických strán v Európskej únii v súlade s odporúčaniami Rady Európy týkajúcimi sa osobitne e, politických a ekonomických e, strán mimo Európskej únie. Voláme po transparentnosti. Je niekto, kto je proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Il n'y en a pas pour Il n'y en a pas pour Non ci sono, non ci sono 40 parlamenti. Nie je to 40 parlamentov, ktorí, pa, pa, poslancov, ktorí boli proti. Nech sa páči. Je, je, je voulais simplement Chcel by som požiadať pani Odalu, či sa jej pozmeňovací návrh týkal tiež financovania amerických bank, e, či bank z Kataru, zo Saudskej Arábie, Stredného Blízkeho východu a ďalších miest. V tom prípade by sme sa k tomu radi pridali. E, Pán predsedajúci, ja môžem garantovať, že toto je volanie po plnej transparentnosti všetkých zahraničných e, investícií do politických strán. Prejdeme k hlasovaniu e, ústneho pozmeňujúceho návrhu, menovité hlasovanie a hlasujte prosím. Konec hlasovania. Text bol schválený. po úvodnom ustanovení D bude tu pozmeňujúci návrh 10. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. Úvodné ustanovenie H,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 La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Passiamo Passiamo alla relazione Saudargas. Poďme ďalej. Správa Saudargas, Európska stratégia energetickej bezpečnosti. Po odseku 1, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Odsek 7, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť, e, budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Text bol schválený. 11. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Žal sa. Schválené. Odsek 21, pôvodný text, rozdelený na dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Schválené. Odsek 24, pôvodný text. 4 časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa Myslím si, že to bolo zamietnuté. Dobre, skontrolujeme. Druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Štvrtá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme štvrtú časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Schválené. Prosím, dvíhajte ruky. Lebo ináč, e, dobre, 25, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, to je za, to je proti. Zdržal sa. Schválené druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Skontrolujeme to. Otvorené hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 9 hlasov rozdiel. 32. Pôvodný text budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Snažím sa to dobre vidieť, mám okuliare, ale nie vždy je to možné. Dobre, 33. E, pôvodný text. E, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 34. Dobre, 33. preveríme. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text bol zamietnutý. 34. Pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Napriek tomu, že v rámci tohto hlasovania sú tie rozdiely v hlasovaní naozaj minimálne, tak vás prosím, zdvíhajte ruky, lebo ináč sme potom obmedzení na overenie tohto hlasovania. 38. E, kto je dve časti? Prvá časť to je za, proti, držal sa. Zamietnuté. Dobre, dobre, skontrolujeme. E, je pardon, bolo to schválené. E, druhá časť. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme. Koniec hlasovania. Schválené. Po 38. pozmeňujúci návrh 6. To bude menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. Po 38. pozmenujúci návrh 1, po 39. jednotka budeme menovite hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Odsek 40, pôvodný text, dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 41, pôvodný text, rozdelený na dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Text bol prijatý. 43. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. 44. Pôvodný text na dve časti. Zdalo sa to byť evidentné. Chcete ale skontrolovať 43? Ak áno, tak to preveríme. Otváram hlasovanie k 43. Konec hlasovania. Text bol schválený. 44. Pôvodný text, dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zdá sa mi to schválené, ale preveríme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Po odseku 44 pozmeňujúci návrh 2 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. 45 pôvodný text na dve časti. Budem hlasovať menovite. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Druhá časť e, nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 46 pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 49, pôvodný text na dve časti. Kto je za prvá časť, kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. Odsek 55, pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 58, pôvodný text, kto je za? Proti? Zdržal sa Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme. Je tu veľa poslancov, poslankyň, ktorí nedvíhajú ruky a je to ťažké. E, hoci vždy ten rozdiel je tak 10-11, poprosím vás, ten, nakoľko je to vždy tak 10-11 rozdiel, zdvíhate ruky. Koniec hlasovania. Text bol schválený. 60. Pôvodný text, dve časti. Prvá časť to je za, kto je proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. 61. Dobre, skontrolujeme. Otváram hlasovanie k 60. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 61. Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol prijatý. 68. pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. Odsek 71. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. 73. Pôvodný text. Dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa nikto? Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 74. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Odsek 77. Pôvodný text. Dve časti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je schválený. 78. pôvodný text, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Menovité hlasovanie ukončené.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 Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text e, je prijatý. Odsek 90, pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 91, pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 92, pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 94. Text pôvodný. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 102. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Odsek 103. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Odsek 110. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté. Po odseku 111, pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Odsek 116, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti?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 kontrola. Koniec hlasovania. Text je schválený. 119 je pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Odsek 124. Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 125 pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 127 pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Odsek 129 pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Odsek 130. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijatý. Odsek 131, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Text bol prijatý. 132, pôvodný text, kto je za, kto je proti? Zdržal sa, prijatý. Odsek 133, pôvodný text, kto je za, kto je proti? Zdržali sa, prijatý po odseku 139 e, pod názov, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijatý. 141, pôvodný text, bude sa hlasovať v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá druhá časť. Odsek 143, pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 145. Pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. 151. Pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. 152. Pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. 155. Pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. Odsek 156, pôvodný text, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Úvodné ustanovenie B, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie H, pôvodný text, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie I, pôvodný text, bude sa hlasovať v dvoch častiach. To je za prvú časť, druhú časť, e, pardon, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť, to je za. Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie je pôvodný text, to je za. To je proti? Zdržal sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie K, dve časti. Prvá časť, to je za. Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť, to je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie R, pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. E, úvodné ustanovenie T. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie. Dobre, skontrolujeme. T. Koniec hlasovania. E, prijaté. Mali ste pravdu. E, teraz e, U, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, to je za. Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie Y. Pôvodný text. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie Z. E, Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol prijatý. Úvodné ustanovenie AB. Pôvodný text, kto je za, proti, držal sa, prijaté. Úvodné ustanovenie AC. pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Úvodné ustanovenie AD, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté.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 kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie AK, pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie AQ. Pán Gelniš, poslanec, nech sa páči. Monsieur le Président, ma motion d'ordre se fonde sur l'article 175 Pán predsedajúci, na základe článku 175 e, rokovacieho poriadku by som chcel vzniesť návrh. Ako iste viete, máte možnosť zaslať text späť do výboru, ak je viac než 50 pozmeňovacích návrhov, respektíve hlasovania po častiach e, o týchto pozmeňovacích návrhoch, čo je tento prípad, ale e, predsedajúci sa rozhodol nevyužiť toto právo, takže sa chcem spýtať mnohých z mojich kolegov, tiež e, uvažujú, prečo sa to stalo v prípade správy Lange, či to je e, skôr kvôli tomu, že sa prikláňa k nejakej strane, než e, tým, že je nezávislý. Je príliš neskoro na vznesenie tohto problému. Každopádne tá otázka spadá do právomoci predsedu a predseda rozhodol v rámci svojej rozhodovacej právomoci. Dobre, čiže k pôvodnému textu v tomto úvodnom ustanovení. Kto je za? v tomto úvodnom ustanovení. Kto je proti? E, zdržal sa niekto? Prijaté. E, teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. Honorable Mayer. Pán poslanec Mayer. Ich wollte gerne den Kollegen von Pani poslankyňa, eh, chcela som kolegovi tu vedľa vysvetliť, eh, že keby sledoval veľmi pozorne toto hlasovanie, tak bolo len veľmi málo pozmenujúcich návrhov eh, k tým pôvodným textovým zneniam. To neboli pozmenujúce návrhy, možno by si mal lepšie pozrieť svoj hlasovací zoznam. Passiamo. Poďme ďalej. Teraz vyšetrovanie úradu OLAF. Návrh uznesenia, spoločného e, návrhu uznesenia, tri skupiny. Teraz budeme hlasovať menovite o celom uznesení a otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Ideme ďalej. Situácia v Maďarsku. E, návrh spoločného uznesenia. Spoločný návrh uznesenia štyroch skupín. Odsek 3, pôvodný text. Bude sa hlasovať o dvoch, dvoch častiach. To je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Poprosím, aby vľavo v tej snemovni zdvíhali ruky, pretože nie vždy všetci poslanci dvíhajú ruky a preto je ťažké pre mňa si overiť, aký je ten výsledok. Druhá časť, kto je za, kto je proti zdržali sa prijaté. Odsek 5, pôvodný text, dve časti. To je za prvá časť. To je proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 9, pôvodný text. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Desiatka, dobre, skontrolujeme deviatku. Pôvodný text, otvorené hlasovanie. Konec hlasovania. Text je prijatý. Desiatka, pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. Odsek 11. Pôvodný text. Tri časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Dobre, skontrolujeme druhú časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Text je prijatý. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 12. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie F. Pôvodný text.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 Dobre, teraz to kontrolujeme. E, otváram hlasovanie. Takže budeme ešte raz to kontrolovať. Konec hlasovania. Text bol prijatý. Passiamo alla relazione 2014 e sui pregressi. Dobre, teraz 2014 pokrok eh, Turecka za rok 2014. Teraz budeme hlasovať o 31. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa prijaté. Odsek 9, 24, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je zamietnutý. Po odseku 15 pozmenujúci návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 37. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 30 po odseku 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmením návrh 15, odsek 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Odsek 23, pozmeňujúci návrh 16, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 33 k odseku 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Po odseku 30 pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 32 pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1. Ten odpadá. 33, 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 18 a takisto. Pada. Teda odpadá. 34 e, a tomu 38. Pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Dobre, skontrolujeme. Voto chiuso. Konec hlasovania. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Odsek 35. Dobre, ďalšie kontro, ďalšia kontrola. Teraz pozmeňujúci návrh 5. Konec hlasovania. Text je prijatý. Áno, dal som si okuliare na miesto, mám ich. Teraz 35. Budeme hlasovať menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 36, pozmeňujúci návrh 19, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 37, pozmeňujúci návrh 20, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 36, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 38. pôvodný text, tri časti. Prvá časť, pardon, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 39, pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 42, pozmeňujúci návrh 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 44. pozmeňujúci návrh 22, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Text je zamietnutý. 44. pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatá druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Prijaté. Po odseku 44, pozmeňujúci návrh 7, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to bolo schválené, ale skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Áno, Prijaté. 23. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Po odseku 46 pozmeňujem sa návrh 27, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. tu istá lenivosť, aj pokiaľ ide o takéto menovité hlasovanie. A únava sa prejavuje. Dobre, koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Dvojka, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý po úvodnom ustanovení, alebo po citácii 3, 12. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Ak nedvíhate ruky, tak je to ťažké. Chcete skontrolovať 12? Tak otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 12. Konec hlasovania. Text je prijatý. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie B. Tam je ústny pozmeňujúci návrh e, pána poslanca Somera. Pán poslanec Sommer, je tu ústny pozmeňujúci návrh. No, it Áno, ah, no. Ale funguje to, už to funguje, už to ide. Takže pani Zomerová, dobre. Ja, pán predseda, navrhujem, aby sme korigovali chybu a slova in the next five years, nadchádzajúcich 5 rokov, aby sme ich nahradili eh, v rámci tohto volebného obdobia koncom funkčného obdobia. Takto sme sa dohodli na tom zo so pani spravodajkyňou a chcem vás poprosiť, aby ste to aj takto schválili. Ďakujem. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz úvodné ustanovenie K14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A po úvodnom ustanovení K29. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, skontrolujeme, otváram hlasovanie. Voto e chiuso. Takže končím hlasovanie. Text je prijatý a poďme teraz na hlasovanie uznesení celom. Hlasujeme teraz menovite.